So, liebe Kolleginnen, liebe kolegyne, kolegovia, budem hovoriť pomalšie, pretože som ešte dostal povolenie, aby niekto stihol ísť na WC, kým začneme dnešný program. Dnes ráno som to už povedal, keď vás to bolo menej Veľmi sa chcem poďakovať za tie želania, ktoré ste mi počas mojej choroby adresovali. Už na svojej skupine som povedal, že som sa e, vrátil, ale nie som ešte v švungu, nie som ešte zabehaný, ale som presvedčený, že e, výbor ma zase rozbehne. Nám všetkým želám dobrú spoluprácu. Ja svoj diel práce určite urobím. Bod programu 7 teraz, pokiaľ ide o, o file Microsoft, e, ide len o jedno záverečné hlasovanie. Hlasujme. Ak ste všetci dohlasovali, Za EPP máme troch naviac. David Kaza. Ste veľmi usilovní. Stále jeden naviac. So, good. Yes, it's okay. Teraz je to v poriadku. Prijíma sa. výsledok vidíte. Teraz bod e, číslo 8, Európska agentúra pre bezpečnosť v práci, kompromis F za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 39 za, proti, Nie som si tu celkom istý po tých mesiacoch. Preverme si, prosím, aby som získal taký cit, to. hlasujme elektronicky. Hlasovali ste, prosím, všetci. Končím hlasovanie. 28 za, 21 proti. 40 za, proti. Takže prijíma sa. 41 za, proti, príjima sa, 42 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa, 43 <clears throat> za, proti, zdržal sa niekto, preverme si to prosím. 43. Hlasovali ste všetci. EPP zase jeden na viac, pretože za EPP naozaj je tu jeden na viac. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. 29 k 18, 44 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 45 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 46 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 47 za, proti, Zdržal sa niekto? Príjima sa. 47 preveríme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. 48 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 4 za proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Päťdesiat jedna za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis G za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis H. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis I. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Je. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. K. Za. Proti Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis L za. Proti. Príjma sa. Kompromis M za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis N za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis O za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis S za proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis U za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. E, pardon, 97 za, za, zamieta sa. Pardon, 89, 98, pardon, zamieta sa. 99 za. Zamieta sa. 13 a stovka sú identické. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Rozpočet 8 za, proti, Zdržal sa niekto? Príjme sa. 96 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 101 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjme sa. P. Kompromis za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjme sa. 14 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjme sa. 104 stiahnutá, 105 a 106 identické za, proti, držal sa niekto, prijíma sa. Q, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis R, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 113 za, proti, To si preveríme. Preveríme 113. Hlasovali ste, prosím, všetci. Končím hlasovanie. Je to jasný výsledok. Zjavne ešte nie som dobre zvyknutý na to. Príjima sa. 16 sa vybavila. 17 za. Proti. Zdržal sa niekto. Myslím si, že je to priateľ, preverme si to. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 18 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. T za, prosí, zdržal sa niekto, Príjma sa. 120 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Rozpočet 9 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis V za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 10, rozpočet za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis V za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 20 a 130 za, proti, Zdržal sa niekto? Príjima sa. 131 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 132 za. Proti. Zdržal sa niekto? Preveríme. Hlasovali ste všetci. prijíma sa. Hlasovali sme o 21. Otázka z pléna. Ďakujem za upozornenie, prepačte. Dobre mi pomáhate. 21. Ten som preskočil za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 33. Sto vypadáva, pretože sme prijali 132. 134 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 135 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 136 vypadáva. Kompromis X za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis Y za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Pozmejúci návrh 22 za, proti, a tiež 144 mimochodom za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 23 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta za. 145 za, proti, zdržal sa niekto. To preverme, preverme tú 145. -ku. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Sto štyridsaťšesť za, proti, zdržal sa niekto. Zdá sa mi, že je to prijaté. Niekto si želá preverenie. Dobre, preverme to. 146. Hlasovali prosím všetci. Príjima sa. Rozpočet 13 za. Proti. Zdržali sa. Príjima sa. 147 za. A 148 za. Proti Zdržal sa niekto? príjima sa. Kompromis A. Za. Proti. Zdržal sa niekto? príjima sa. Kompromis B. Za. Proti. Zdržal sa niekto? príjima sa. Pozmeňujúci návrh 29 za. Proti. Zdržal sa niekto? príjima sa. Dvojka vypadáva. C. Preveríme 29. Takže preverenie 29. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. príjma sa. Kompromis C za. Proti zdržal sa niekto. príjma. sa. 33 za. Proti Je to naozaj neprehľadné. Teraz si to pre, preverme. 3, 33 preverme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Keby ste trošku empatickejšie, jasnejšie hlasovali. Rozpočet 2 za Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Kompromis D za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Potom sme už pri ...34 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 35 je stiahnutá, rozpočet 3 za, Proti? Zdržal sa niekto? Podľa mňa to bolo zamietnuté. Hlasovali proti všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté, pretože 25-25. Kompromis E za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 36 vypadá záverečné hlasovanie číslo 1 o návrhu správy. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Blahoželáme spravodajkyni. Ďalej hlasovanie druhé ešte k tomuto. O mandáte na rokovania hlasujme. Hlasovali ste prosím všetci. Končím hlasovanie. Rovnaký výsledok. Ešte raz blahoželáme spravodajkyni. Teraz ďalší bod. Číslo 9. Európske centrum pre rozvoj e, profesijného vzdelávania CDFOB. Kompromis D za. Proti zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 6 bol stiahnutý, 41 za, proti Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 41 si preveríme. Bolo to príliš rýchlo. Hlasovali prosím všetci. Zamieta sa. Pozmieť si na 42. Za, proti, Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 43 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 44 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Preveríme to. Preveríme 44. Alle abgestimmt, dann ist geschlossen. Všetci ste hlasovali, takže je to zamietnuté. Sedmička za, proti, zdržali sa. Prijaté. 45-46 je preč. Kompromisný návrh E za, proti, zdržali sa prijatí. Takže rozpočet 6 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 51 za. Proti. Zdržali sa. Nechám to preveriť. Pozmeňovací návrh 51. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 52 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté, ak sa nemýlim. preveríme. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie, je to prijaté. Pozmaňovací návrh 55, budget 7, prvá časť. To je identické, môžeme o tom hlasovať spolu. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 54 sa stiahuje kompromis F, za, proti, zdržali sa prijatý. Návrh 59, rozpočet 7, tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 60 sa stiahuje, kompromis H za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis je za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh, ďalšia strana, kompromis I za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmaňovací návrh 53. K za proti zdržali sa prijatí kompromis L za proti zdržali sa prijatí. Kompromis M za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis N za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis O za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis P za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis X za, proti, zdržali sa prijatí Kompromis S za, proti, zdržali sa prijatí. No a sme na pozmeňovacom návrhu 84 za, proti, zdržali sa prijatí. 13, ďalšia strana. Pozmeňovací návrh 91. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že je to zamietnuté. <clears throat> Nechám to preveriť. Ček. Všetci ste hlasovali. Takže to uzavrieme. Je to zamietnuté. V 53 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 92. Kto je za? Proti? Zdrali sa? Zamietnuté. Poďme pozmeňovací návrh 94 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis Q za, proti, zdržali sa, prijatý o rozpočet 8. Za, proti, prijaté. Za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis T dafür. Kompromis T za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis U za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis V za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis dvojité V za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 117 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis Y, kompromis Y za, proti, zdržali sa prijatí. Budget 9 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to prijaté, som si dosť istý. Takže kompromis Z za, proti, zdržali sa prijatí. 128 s ústnym pozmeňovacím návrhom od Emiliana Pavela za, proti, zdržali sa. Preveríme to. Haben alle abgestimmt? Ja. Angenommen prijaté. Budget 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 129 120 to je spolu, takže za, proti, zdržali sa, je to prijaté. 130 za, proti, zdržali sa, dosť neprehľadné, preveríme, 130. Všetci ste odhlasovali, <clears throat> takže by sme to uzavreli. Sto tridsať jedna za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis A a za, proti, zdržali sa, prijatý. 134 za, proti, zdržali sa, prijatý. 135 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis A, E, za, proti, zdržali sa, prijatý. 138 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to zamietnuté. Preveríme. 138. Všetci ste odhlasovali. Je to zamietnuté. Kompromis AC za, proti, zdržali sa Prijaté. Kompromis AD za, proti, zdržali sa. Prijatý. Pozmeňovací návrh 24 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Pozmeňovací návrh 25 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Budget 13 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 146 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 147 <clears throat> za, proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis A za, proti, zdržali sa prijatý pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa prijatý pozmeňovací návrh 128 rozdelené hlasovanie pre prvú časť, prosím, dajte znamenie za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 29 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis G za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis B za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 33 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 34 za, proti, zdržali sa. Preveríme. 34 elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý kompromis C. Za, proti, zdržali sa. Prijatým. Pozmeňovací návrh 36 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh, teda rozpočet 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 37 za, proti, zdržali sa. Preveríme. 37 preveríme. Dohlasovali ste? Prijaté. Teraz tri hlasovania, nie dve. Takže prvá časť mandát o zložení najprv záverečné hlasovanie. Dobre. Takže otváram hlasovanie. Všetci ste dohlasovali. Je to prijaté. Takže gratulujem spravodajkyni a teraz mandát. Druhé hlasovanie, otváram hlasovanie. Všetci ste dohlasovali, takže uzatváram hlasovanie. Takže je to jasné, veľkou väčšinou prijaté. Gratulujem pani spravodajkyni.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 one point, point for you. Okay. Was Abstimmung? Kompromis C D2. Ešte raz hlasujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 28 proti, 22 za. Kompromis D za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Takže pozmeňovací návrh 65 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis F za, proti, zdržali sa, prijatý. Takže pozmeňovací návrh 67 za, proti, zdržali sa, prijatý, zamietnutý, pozmaňovací návrh 68 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis G za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis E za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis H za, proti, zdržali sa, prijatý, Budget 5 za, proti, zdržali sa prijatý, Kompromis Y za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to prijaté, ale preveríme kompromis Y. Uzatváram hlasovanie. Kompromis Y je prijatý. Dobre. Pozmeňovací návrh 121 za, proti, zdržali sa. Preveríme. 121. Dohlasovali ste? Tak uzatváram hlasovanie, je to zamietnuté. Kompromis I za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Kompromis, kompromis I2 za, proti, zdržali sa, prijatý. So, amendment 15. Pozmeňovací návrh 15 Takže pozmeňovací návrh 15, budget 6, časť 3 sú identické, hlasujeme za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis K za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis L za, proti, zdržali sa, prijatý Kompromis M za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis M za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis N2 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis O za, proti, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis P za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis Q za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis R za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis V za, proti, zdržali sa, prijatý Pozmeňovací návrh 133 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Pozmeňovací návrh 24 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Pozmeňovací návrh 25 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Pozmeňovací návrh 26 za, proti, zdržali sa prijatý. Takže to odpadáva 134. Kompromis S za, proti, zreli sa prijatý. Kompromis T za, proti, zdrali sa prijatý. 140 sa stiahuje. 129 za, proti, zdržali sa prijatí, 142 odpadáva, 145 za, proti, zdržali sa 145. 145. O tom hlasujeme a je to prijaté. 146 odpadáva, kompromis U, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis U2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 152 za. Prepačte, prepačte, dávate pozor, ďakujem. Kompromis V za, proti, zdržali sa, Prijatý pozmeňujúci návrh 152 za, proti, zdržali sa prijaté, 153 odpadáva a dostávame sa na 158 za, proti, zdržali sa prijaté, 161 za, proti, Zdržali sa, to si preveríme. 161. Končené a zamietnuté. A teraz 33 a 162 spoločne, lebo identické za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis V2 za, proti, zdržali sa, prijaté 163 za, proti, zdržali sa zamietnuté, ale pre istotu si to preveríme. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené tesne zamietnuté. 164 a 165 sú identické, aj 166. Takže o všetkých troch návrhoch spolu za, proti. Zdržali sa prijaté. Rozpočet 8. Za, proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis X za proti, zdržali sa prijaté, budžet 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ale preveríme si to, dobre. Budget 9, hlasovali všetci. Kompromis Z za, proti, zdržali sa. Prijaté pozmeňovací návrh 38 za, proti, zdržali sa prijaté. 176 odpadáva, 122 za, proti, zdržali sa prijaté. A tým sme prešli k 39. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 190, 179 za, proti, zdržali sa prijaté. Dobre, skontrolujeme si to. Hlasovali všetci, dobre je to prijaté. 180 je vybavené, kompromis AA za, proti, zdržali sa prijaté. 41 je stiahnutá. Nie, 41 a 185 spolu za, proti, zdržali sa. Zamietnuté kompromis BB preveriť? Nechcete si to preveriť? Takže čo? Áno alebo nie? Takže kontrola, si návrh 41 185, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. A je to zamietnuté. Kompromis BB za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmývací návrh 191 za, proti, zdržali sa prijatí, 192 za, proti, Zdržali sa prijaté. Kompromis CC. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. 196 za, proti, zdržali sa, je to prijaté. 197 odpadáva, 43 za, proti zdržali sa zamietnuté. 198 za, proti zdržali sa. To som teraz nevidel. SND sa nechce zdvíhať ruky. Takže ešte raz prosím. Tak si to teda radšej hneď preverme. Hlasovali všetci. 198. Si preverujeme. Hlasovali všetci, dobre. Je to zamietnuté. 199 za, proti No to je zase zložité, aj to si preveríme. Hlasovali všetci. Tak môžeme to uzavrieť a je to prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 44, ten je nepriateľný, kompromis A. Za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 47 za, proti, zdržali sa prijatý, 48 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 48 si preberíme. Hlasovali všetci? Hlasovanie ukončené. Povedal som. 48, 49 za, proti, zdržali sa. Takže to si ešte preveríme. Hlasovali všetci. Je to zamietnuté. Kompromis B. Za, proti. Zdržali sa prijatí. 53 za, proti. Zdržali sa prijaté. 56 odpadáva. 55 za, proti. Zdržali sa prijaté. 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 57 si preveríme. Je to prijaté. Rozpočet 2. Za, proti, Ešte raz prosím, kto je za? Proti? Je to prijaté. 58 stiahnuté, kompromis B2, za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis B3, za, proti, zdržali sa prijatý. 59. Takže teraz hlasujeme o e, pozmenenej podobe tejto správy elektronicky. Otváram hlasovanie, teda záverečné hlasovanie. Hlasovali všetci. Blahoželám spravodajcovi. A teraz musíme hlasovať o mandáte. Druhé hlasovanie elektronicky. Menovite. Hlasovali všetci tým pádom eh, sme si to všetko prešli. Blahoželám eh, spravodajcovi a všetkým vyjednávačom. Týmto sme prešli aj túto správu. Zajtra sa budeme zabrať odporúčaním koordinátorov. Počkajte, prosím, pomaly. Zajtra budeme diskutovať o tom, či budeme odporúčať, aby spravodajcovia k tým posledným trom správam tých agentúrach e rokovali spoločne. To bude rozhodnutie na koordinátorov. Ja pripomínam iba, že by sme mali nad tým uvažovať. Bod programu číslo 11 je e, presunutý na 28. septembra a tým prechádzame teraz samozrejme Davidovi Kázovi a bodu číslo 12 e, na programe E, opatrenie na ochranu oznamovateľov. Takže pozmeňovací návrh 41 za, proti, je to prijaté, kompromis je za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňovací návrh 48 za, proti, je to prijaté, kompromiska za, proti, zdržali sa. Mm, zdá sa mi, že je to prijaté, ale musíme si to preskúmať. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis L za, proti, zdržali sa. Prijaté. Pozmeňovací návrh 68 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis M za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis P za, M sme práve urobili. Práve sme hlasovali o M. A teraz sme pri P. Nemiešajme to. Proti. Proti. Je to prijaté. Kompromis N za. Proti zdržali sa prijaté, kompromis kvéza, proti, zdržali sa prijatí, 84 e, za, proti, zamietnuté, kompromis. Preveriť? Dobre, preveríme si 84. Hlasovali všetci? to zamietnuté. Kompromis R za, proti, zdržali sa. Prijaté. Pozmeňovací návrh 19 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis S za, proti, zdržali sa. Prijatý. Kompromis T za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis OZ, proti, zdržali sa prijatý. pozmuňovací návrh 99 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis A za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis B za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis C za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis E za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis D za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis F za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Preveríme si pozmeňovací návrh 26 za. A teraz hlasovali všetci. Je to zamietnuté. Kompromis G za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis H za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis I za proti, zdržali sa prijaté. Pozmaťovací návrh 37 za, proti, zdržali sa. Je to zamietnuté. Myslíte to vážne s tou kontrolou? V poriadku, preveríme si to. Beriem vaše namietky vážne a preverujeme si 37. Hlasovali všetci? Dobre. Pozmývací návrh 38 za, proti, zdržali sa, prijatý 39 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Chcete si to preveriť? Štyriciatka za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. A teraz hlasujeme o celej správe. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. A tu je už výsledok. Blahoželám spravodajcovi. Pekný výsledok. A to si dáme proseko, David. So, wir unterbrechen mal ganz kurz, weil uns möglicherweise der Hallo. Prerušíme na krátko naše zasadnutie. Ujasníme si, či sú tu potrební e, členovia. Nie, vôbec nepotrebujeme prerušiť. So, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt bod 13 programu implementácie e, iniciatívy pre zamestnanosť mladých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 Prosím vás o kľud i na zadných miestach. Pane Sander. Felín. Felíne. Felín. To ani tomu nerozumiem. Also, jetzt rufe ich auf den Punkt. Takže teraz konečne bod 13. Implementácia iniciatívy pre zamestnanosť mladých v členských krajinách. Vítame Jana Timovského z EPRS, z výskumného centra, ktorý nám vysvetlí základné výsledky posúdenia. Pán Timovský, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážení poslanci, pre našu službu je samozrejme cťou odprezentovať vám naše výsledky. Chceme vám pomôcť v práci. Pokiaľ viem, mám 10-5 minút, takže len zo pár priesvitiek, ktorými vám e, zhrniem tú publikáciu, ktorú ste všetci dostali v papierovej forme naše výskumné centrum a potom konkrétne direktorát C, teda jednotka pre evaluáciu ex post, buď poskytujeme naše interné či externé expertízy, implementačnú správu, ako je táto, a prejdem hneď k téme. Táto publikácia sa trošku posunula, pretože keď sa v marci uskutočnil workshop, nevedeli sme poskytnúť ešte podrobnosti. Využil som tie informácie, ktoré sú v správe účtovného dvora a odpovede komisie, aby som aby analyzoval nielen e, aktuálnu situáciu tejto iniciatívy, ale tiež poskytol určitú to posúdenie, či ciele sa splnili a naznačilo e, možné obmedzenia takéhoto posúdenia, pretože je tu nedostatok údajov. základnej informácie, to vám nemusím pripomínať, ale často naše produkty čítajú i ex- externí e, e spotrebitelia. Je treba zdôrazniť to pozadie a ja vlastne budem tu sledovať tú štruktúru. Treba diferencovať medzi zárukou pre mladých a tejto, touto iniciatívou zamestnanosti pre štáty, ktoré majú najvyššiu nezamestnanosť. Je to opatrenie dodatočného financovania a reakcie EÚ na krízovú situáciu ukázali práve to, že tu bol front-loading, e, zvýšené financovanie z fondov EÚ, je tu veľmi zložitý mechanizmus monitoringu, čo zabezpečujú pod príslušné články eh, nariadenia o ECF. Videli sme vlastne, ako komisia naozaj zložito získavala tieto informácie. Eh, ide o operačné programy a tie, tie údaje, ktoré nám dali členské ktoré nám dala komisia, tak to závisí zase od členských krajín, ale to neplní práve tie monitoringované, monitorovacie zámery. Pre nás bolo tiež dôležité naznačiť, že táto iniciatíva nie je jediným nástrojom EÚ, ktorý nejakým spôsobom rieši nezamestnanosť mladých, Údaje, ktoré som spomenul, ktoré sa nachádzajú v tej publikácii, ukazujú ten, to nastavenie, k tomu je samozrejme príslušná správa. Toto je dôležitý rámec. Operatívne programy, ktoré som spomenul, operačné programy členské krajiny už majú a proces akceptovania Európskej komisie bol faktorom, ktorý viedol k tomu neskorému prijatiu v situácii, kde e, krátkodobé a dlhodobé údaje nie sú disponibilné. Videli sme tú snahu ukázať, ako veci napredujú a zlepšujú sa. Čísla na jednej strane je to rastúci počet potrebných fondov. Na druhej strane sa ukazuje, sa znižuje množstvo nezamestnanosti. Problém je v priraďovaní úspechu. My nemôžeme len tak jednoducho nájsť koreláciu. Môžeme len odhadovať a Európska komisia pripúšťa, že je pravdepodobné, že toto bude mať efekt, že, že tá korelácia medzi týmito faktormi má priamy súvis, ale je zložité to dokázať. Nebolo by úprimne povedať, že nevieme, ak je tu priame prepojenie alebo nie. Ak sa pozrieme na tabulku na záver publikácie, vidíte rozdiely v číslach oni korelujú s číslami z roku 2015, dokonca čiastočne 16, takže o pár mesiacov pravdepodobne uvidíte updatovanú situáciu, či sa to všetko zmenilo. Okrem problémov potrebného institučiálneho rámca Niektoré krajiny majú pokročilé mm, mechanizmy. Samozrejme, že tieto členské krajiny, ktoré využili možnosť financovania z iniciatívy pre mladých, tieto prostriedky sa využili na individuálne programy otázka, ktorú nadniesol účtovný dvor, určite vás zaujímajú, či financovanie nahradilo národné zdroje. E, komisia tu hovorí, že by nemalo. Skutočný vplyv, či sa dá merať, tá posledná priesvitka vlastne v podstate je výzvu, aby ste si ju prečítali, je zložité teraz posúdiť, či Efektívnosť bola veľmi priama. To by malo byť ľahšie s novými údajmi, ale asi viete, že rozvoj možno nie je taký ambiciozný. Ako vidíte, my odhadujeme, že je to dôležité zúrazniť, že mohlo pomôcť, ale je rozdiel medzi pragmatickým a ambiciozným prístupom a to môže niekedy viesť k nepochopeniu. Na záver citujeme z materiálu, že v apríli tohto roku e, e, e, pri komentároch niektorých krokoch komisie, že množstvo Eh, ľudí v Európe, mladých ľudí zostáva bez nezamestnaní napriek tej iniciatíve. To je vec vnímanie, pretože boli tu vysoké ciele, vysoké ambície vyhovieť všetkým mladým. A účtovný dvor sa tiež snažil požiadať európske inštitúcie, aby sa vrátili do reality. V tomto ohľade vám želám aj úspechy pri krokoch v tejto správe. Ďakujeme. Teraz hneď má slovo pani spravodajkyňa Tomš. Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojimi odbornými znalosťami k tomu, že dnes máme návrh správy. Keď sme sa zaoberali touto otázkou poprvýkrát, tak sme zistili, že tá úloha ľahká nebude sa z tých spomínaných dôvodov. Menovite, že, že nám chýbali e, hodnotné konkrétne údaje. Samozrejme, že boli tu štatistiky, Tie sú však veľmi slabé. Napriek všetkému sa nám podarilo vysloviť určité dôležité kľúčové posolstva, ktoré sa dostali do správy a ktoré odzrkadľujú môj postoj k tomuto programu. Chcem ich teraz vymenovať. Na úvod sme si povedali dôležitú otázku, ako to vyzerá s budúcnosťou iniciatívy pre zamestnanosť mladých. Diskusia o otázke, či iniciatíva bude pokračovať a ak áno, tak ako, je veľmi nevyhnutná, pretože táto iniciatíva nie je ešte uzavretá. E funguje e, veľká miera nezamestnanosti u mladých očakávajú od nás e, pomoc a musia sa na ňu e, ísť spolahnúť. Dôležitá je tu tiež otázka, či sa má rozpočet zvýšiť, alebo teda čo sa má udiať s rozpočtom. Navýšenie rozpočtu by bolo primerané. Som za to. Mali by sme tiež myslieť na e, efektívnosť implementácie na úrovni členských krajín Dôležité i zodpovedné zaobchádzanie s prostriedkami, než tomu bolo e, doteraz. V správe sa tiež zdôrazňuje, aký význam má politická vôľa, politická podpora u nezamestnanosti mladých. Tieto faktory sú veľmi dôležité. Dôležitý je tiež e, Eh, alebo dôležitá otázka, či nie je nesprávne prepojenie medzi systémami vzdelávania a pracovným trhom. Tu je jeden z hlavných dôvodov, preto, že mladí ľudia sa vzdelávajú v programoch, ktoré keď dobehnú, nevedú k práci. Musí tu byť teda lepšia súvislosť medzi systémom vzdelávania a pracovným trhom Samozrejme, že vieme pomôcť prostriedkami a snažíme sa o to, aby tu do určitej miery boli eh, že teda treba si uvedomiť, že je to krátkodobé opatrenie a plnohodnotné pracovné miesta to nenahradí. Tie musia byť predsa kvalitné a majú byť dlhodobo ponívané. Ak chceme zlepšiť tú dlhodobosť, musíme i zlepšiť definíciu e, kvalitnej ponuky. To je jedna z, tej oblasti, jedna z tých oblastí, kde sa naše e, názory rozchádzajú. Študovali sme rôzne e, na zdroje a tu sme zistili, že pracovné miesta, ktoré sa ponúkajú v týchto programoch, sú často veľmi problematické, ak by som to teda mala vyjadriť veľmi mierne. Problematické sú, pokiaľ ide ich o kvalitu a trvanie tej zamestnanosti. Zamestnanie na niekoľko mesiacov na spornom pracovnom mieste, no už tak to samozrejme nemôžno považovať za, návr- za ponuku kvalitnú. Pri rozhodnutie zvýšiť e, vekovú hranicu bolo inteligentné, my to podporujeme. Je tu totiž taký trend, že mladí ľudia sa na pracovnom trhu zorientujú čoraz neskoršie. Musíme tú situáciu uh, riešiť, preto je to podľa mňa pozitívne opatrenie a situácia sa podľa mňa zlepší. Ešte jedna osobitná uh, otázka, ktorú by som rada vyzdvihla. Ide tu totiž o lokálne, lokálnu regionálnu úroveň ktorým e, regiónom, ktorým zdrojom majú plynúť tieto prostriedky. Snáď by bolo realizovateľné, aby smerovali do menším regiónom, ale nielen tým, ako sú definované dnes. Som presvedčená, že táto reorganizácia môže byť prielomom, aby sa táto, tento program realizoval efektívnejšie potom sú tu ešte tie tzv. Eh, misie na zisťovanie faktov v teréne. V Slovinsku a Chorvátsku sa dve takéto uskutočnia v septembri na jeseň a tu sa budeme eh, stretávať s miestnymi aktérmi. Určite eh, sa dozvieme množstvo užitočných informácií, ktoré určite zapracujeme do našej správy. Ste samozrejme E, srdečne zvaný. Ďakujem za to, že som mohla prezentovať tieto fakty. Všetkým teraz želám aj príjemné prázdniny. Za skupinu SAD, nech sa páči teraz kolega. Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni, pán predseda, za uh, tento prvý návrh. Nevymeniame si teraz názory poprvýkrát. Už sme túto príležitosť mali neformálne medzi tieňovými spravodajcami. A to poukazuje na otvorený prístup pani spravodajkyne od prvotných fáz e, práce na správe. To si veľmi vážim. A jej e, otvorenosť e, voči zájmovým skupinám, s ktorými sa stretli minulý týždeň, čo je veľmi dôležité, na to, aby sme mali dostatok vstupov. A ja si myslím, že e, to môže byť naozaj veľmi užitočná e, pracovná metóda e, takto postupovať aj v budúcnosti na výbore aj počas teda našej cesty do Chorvátska a Slovenska. Nemyslím si, že toto ide iba o otázku metódy, je to aj politický význam. Máme tu príležitosť e, vykonávať prácu tiež politickej povahy, nielen čisto technickej a môže to zvýšiť úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o iniciatívu pre zamestnanosť e, mládeže a teraz ruky pre mládež. E, zdieľam to, čo povedala pani spravodajkyňa. Mali by sme tento dokument použiť na to, aby sme zhodnotili efik efektivitu e, tejto e, záruky a či sa naplňujú jej ciele. Vychádzame e, pritom z odporúčania, ktoré má za cieľ zlepšiť jej budúce fungovanie. Sú tu určite kritické body, ktoré v týchto rokoch sme zaznamenali vo viacerých krajinách. kde tu o kvalitu opatrení pre mladých, E, dôležitá je to aj správa dvora auditorov. Na jednej strane je užitočné e, identifikovať kritické body a zrealizovať ich. E, hovorí sa tu niekedy o neefektívnom alokovaní prostriedkov alebo nedosiahnutie cieľov napríklad nedosiahnutie neaktívnej mládeže. Ale ja myslím, že je dôležité zúrazniť aj prácu Európskej e, komisie, e, pokiaľ ide o štúdiu o zamestnanosti mládeže v jednotlivých členských štátoch. E, spomína sa to naozaj podrobne aj v správe Európskej komisie z minulého roka. Téma kvality, ponuky je veľmi dobrým príkladom, ako e, by sme e, my mali byť ambiciózni a e, kvalif- kva- kva- kva- spomínať univerzálne hodnoty, ktoré by sme požadovali v budúcnosti a to by bolo nápomocné pre Medzinárodnú organizáciu práce, pre radu, pre e, komisiu. E, Nemôžeme tu vychádzať z eh, jednoduchej korelácie eh, profilu kandidátu a eh, ponuky a dopity. To je chybné. Ja si myslím, že toto je veľmi citlivý, zložitý bod, ale podarí sa nám nájsť dohodu medzi politickými skupinami. Som rád, že spravodajkyňa jasne indikuje v správe, že treba pokračovať ďalej s financovaním tejto iniciatívy pre nezamestnosť mládeže E, v budúcich rokoch. A to je e, základ pre východisko, pre akékoľvek ďalšie diskusie na túto tému. Ja si myslím, že táto iniciatíva by sa mala vnímať ako e, nástroj, ktorý má pomáhať v, tej citlivej fáze prechodu mladých ľudí od systému vzdelávania na pracovný trh. Tu potrebujeme naozaj ambiciozne národné európske politiky, ktoré by stimulovali rast a vytváranie kvalitných pracovných miest ako sa to spomína v pilieri sociálnych práv. Po dlhých rokoch e, ekonomickej krízy e, zvolila sa nesprávna politika, vidíme, aký to má vplyv na mladých a pred, e, treba tu teda zmeniť prístup a viac investovať do sociálnej oblasti. Ja si myslím, že táto iniciatíva pre boj proti nezamestnosti mladiež sa môže stať dobrým štruktúrálnym príspevkom v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má pani Ani Gerike ako zástupkynia spravodajkyne za EKR slovo. Áno, v mene Jany z Žitňanskej chcela by sa poďakovať pani Tomš a jej týmu za prácu na správe. Ako všetci tieňoví spravodajcovia vedia, toto je náročná správa. Je to správa, kde sme fungovali na základe konsenzu a naša skupina je spokojná, že text reflektuje aj to, čo je pre nás dôležité. Konkrétne chceme zdôrazniť, aké dôležité je ehm, trvalé úsilie a zaviazanosť na strane členských štátov aby e, iniciatíva zamestnanosti mládeže fungovala a priniesla hmatateľné výsledky. Výsledky pre nás spočívajú v udržateľnej zamestnanosti. Spolu s tieňovými spravodajcami si myslím, že e, máme silnú podporu pre lepšie monitorovanie programu, aby sme mohli pomôcť zlepšiť v budúcnosti a lepšie to prispôsobiť potrebám mladých ľudí. Takisto ma potešilo, že som v texte e, našla výzvu pro orientáciu na mladých ľudí, ktorí sú vzdialení od trhu práce, napríklad mladí ľudia s postihnutím. Teším sa veľmi na našu prácu a podporujem posúdenie spravodajcov, to je v mene pani Žitňanskej. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem teraz Teraz pani Martina Dlabajová. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať za vyváženú správu a za organizáciu zasadnutia s telkouderov. Už sme si vypočuli veľa údajov. Mala som možnosť e, prečítať si správu, aj tie údaje. Mala som problém vidieť to na obrazovke, takže Neviem, nevedela som si to prečítať, takže keby ste to mohli vytlačiť, keby ste mohli tie dokumenty vytlačiť na budúce, keď budeme diskutovať o tom dokumente. Veľmi sa teším na našu diskusiu počas budúceho zasadnutia tieňových spravodajcov, potom čo dostaneme pozmeňovací návrhy, pretože si myslím, že v našej správe Romana už to urobila, lebo tá správa je vyvážená, ale mali by sme diskutovať o pozitívnych výsledkoch iniciatívy e, zamestnanosti mládeže, ale aj o slabinách a o výzvach do budúcnosti. Takže o tých slabých stránkach sme diskutovali pri viacerých príležitostiach. E, krátky časový rámec pre implementáciu, problémy identifikovať, neaktívne potreby byrokratická a administratívna e, záťaž na strane poskytovateľov programu, problémy s dostupnosťou spolahlivých a porovnateľných údajov, Samozrejme, definícia kvality ponúk, čo je čosi, čo by malo byť súčasťou budúcich diskusí. Väčšie úsilie na strane členských štátov poskytnúť lepšie prepojenia medzi vzdelávacími systémami a <clears throat> trhom práce. Z toho dôvodu si myslím, že by sme potrebovali akýsi trojuholník. Mali by sme zapojiť vzdelávacie systémy, trh práce a politickú sféru. Takže tento trojuholník by mal úzko spolupracovať nielen horizontálna, ale aj vertikálna spolupráca, pretože čo je potrebné, je synergia a spolupráca medzi jednotlivými úrovňami e, administratívy, európska, národná, regionálna a lokálna úroveň. Čiže mali by sme diskutovať v budúcnosti o týchto ďalších bodoch. No a tá diskusia je široká, to vidno na tom, že všetky ostatné výbory sú zapojené so stanoviskami, pretože toto je veľmi dobré, že máme stanovisko plus výboru pre kultúru, kde sa zameriavajú na vzdelávacie systémy od rozpočtu, čiže tu vieme, ako môžeme tam počítať s možnosťami rozpočtu a výbor pre kontrolu rozpočtu, takže tu ide o to, ako budeme merať implementáciu a efektívnosť programu, takže veľmi sa teším a ďakujem za vyvážený prístup. Ďakujem. Tania González za GUE. Ďakujem. Chcem sa poďakovať. Myslím, že je veľa pozitívneho v správe. Predovšetkým si myslím, že je dôležité, že výsledky tejto iniciatívy pre mládež budeme posudzovať a zasadíme ich do kontextu. Po piatich rokoch je to tak, že eh, nezamestnanosť mládeže dosahuje asi 20 v mojej krajine. V Španielsku je to nad 40 dokonca. Čiže je to naozaj ešte stále alarmujúce. Vzhľadom na rozsudok dvora auditorov sa zdá, že sa toho veľa nezmenilo a jednotlivé členské štáty prijali dosť odlišné opatrenia Niektoré e, štáty fondy využili pre regionálne programy, programy, profesné programy. Ďalšie to nahradili e, stratégiami zamestnanosti na národnej úrovni aj vo financovaní v Európskom sociálnom fonde. Toto by malo slúžiť k tomu, aby sa prijali opatrenia čo najrychlejšie v tých krajinách, kde je to najviac potrebné. Komisia to prezentovala ako úspech že 14 miliónov je zapísaných. Takže tu nejde o otázku dopytu, je to otázka ponuky a kvalitatívneho alebo kvalitného, kvalitných pracovných miest. Myslím, že to je zásadný problém. Pokiaľ ide o plánovanie, stratégie pre e, zamestnanosť mládeže, sme videli, že mládež často nie je zamestnateľná, ale problém, Toto nie je problém, problém je taký, že neexistujú pre mladých ľudí pracovné miesta. To vidíme v mnohých krajinách. Vidíme, že sa vytvárajú také eh, druhotriedne pracovné miesta. No a to vedie k tomu, že mladí ľudia dostávajú dočasné pracovné zmluvy, sú vylúčovaní Takže toto nemôže byť riešenie problému. Bolo by lepšie zvoliť iné ťažisko a existujúce pracovné miesta nahradiť inými projektmi, inovatívnymi projektami, projektami aby sme ťažili zo sociálnej ekonomiky, teda vypracovať programy, ktoré budú slúžiť na to, že tieto chýbajúce pracovné miesta vzniknú. Nebudú to druhotriedne pracovné miesta pre mládež. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem Romane Tomš za poskytnutie tohto základu do diskusie. Sú tu dve posolstvá, ktoré vnímam ako spoločné konsenzuálne, a to je základ správy. Chceme napredovať s iniciatívou zamestnanosti mládeže, vyslať jasný signál a druhá vec, že chceme zlepšiť problémy, pretože si myslím, že všetci máme kritické body, kde si myslíme, že by sa veci dali zlepšiť. Malo by to byť inkluzívnejšie a, e a zároveň efektívnejšie. Myslím, že sú tu tri body, na ktoré chcem poukázať. Viaceré otázky už spomenuli kolegovia. Prvá vec je, aby sme mali dobré posúdenie situácie. Ešte stále nám chýbajú, ešte stále nám chýba výrazné množstvo údajov. Myslím si, že toto by stiažilo správu na, prácu na správe, ale musíme niekde začať. Druhý bod spomenul toho spravodajca, ako definujeme kvalitné ponuky. Myslím, že je to veľmi politická otázka. Preto chcem, aby sme si našli čas. Takže sú tu ťažké pracovné podmienky. Takže ďalšia vec, a to je spomenuté v návrhu správy, ale mohli by sme to ešte posilniť na základe skúseností, ktoré vidíme, programy, ktoré boli implementované, boli úspešnejšie, keď e, tam boli viac zapojení mladí ľudia, organizácie mládeži, mládeže, skupiny zastupujúce ľudí, e, na ktoré sa orientuje tento program, ktorým je adresovaný tento program. A toto by sme mali spomenúť v tej správe ešte viac. Už sme v parlamente aj v tomto výbore ukázali, že naozaj nás zaujímajú názory mladých ľudí a dúfam, že v tomto duchu Eh, povedieme inkluzívnu diskusiu, fact-finding missions, ale diskutovať so zástupcami organizácií mládeže, aby sme naozaj eh, sa dopracovali k kvalitnej správe. Ďakujem. Teraz ďalšia rečnička. Ďakujem, pán predseda. Správa zohľadňuje kritickú správu Dvora auditorov. Uvádza sa tam, že žiadna členská krajina nemôže posúdiť, koľko ľudí sú vlastne beneficientmi tejto iniciatívy, koľko ľudí vlastne z toho ťažilo. Preto potrebujeme preskúmanie Takže existuje veľké riziko, Takže ide o to, že národné financovanie je nahrádzané inými alternatívami. Takže otázka je, či sa tie nedostatky napravia. No a potom sa aj ukáže, že súčasný systém nefunguje. Systém, ktorý už niekoľko rokov existuje. No a potom je tu otázka, kam eh, tie peniaze plynú Takže veľa očakávame od posúdenia výsledkov priamo na mieste, pretože je jasné, že e, nezamestnanosť mladosti prati, patrí k veľkým porážkam európskej politiky. Práve v oblasti zamestnanosti musíme mať na zreteli, že 20 až 50 e, vekovej skupiny do 25 toto sú nezamestnaní. Takže toto je vlastne podiel a preto budeme spolupracovať a budeme intenzívne sa zapájať do diskusie. Ďakujem.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 Neviem, čo sa stalo. Ja som sa prihlásila už na začiatku, ale vaš, tá informácia sa vám nedostala. Chcem sa Romane srdečne poďakovať za túto správu a aj za vynikajúci nápad stretnúť sa v regiónoch a diskutovať s mladými ľuďmi o možnostiach iniciatívy. Takže Máme informačné úrady parlamentu v členských štátoch. Toto je vynikajúce miesto, vhodné pre takéto stretnutia. Ja som sa zúčastnila stretnutia s pánom Balážom. To bolo veľmi zaujímavé stretnutie. No a diskutovali sme priamo so spravodajcom o problémoch a riešeniach. Myslím, že je to dobrý nápad, ktorý by ktorým, ktorý by mal byť inšpirujúci. Mali by sme sa stretnúť s príjimateľmi, e, teda s tými, pre ktorých, na ktor- pre ktorých sú adresované tie riešenia. Po druhé, dostávame správy od Dvora auditorov o garancie pre mládež, o in- iniciatíve pre zamestnanosť mládeže. E, dostáva sa nám správ o našom sociálnom fonde a musím povedať, že neustále počúvame, že ešte stále sú tu nedostatky a slabé stránky. To nám nedáva príležitosť posúdiť tieto fondy, či sú dobre využité a či prinášajú očakávané výsledky alebo nie. Čiže mali by sme zvážiť, aké kritériá musia byť zavedené do týchto programov, aby sme mohli povedať, toľko a toľko mladých ľudí bolo vyškolených a toľko a toľko mladých ľudí dostali pracovnú zmluvu, stálu pracovnú zmluvu. No a to samozrejme nie je jednoduché, už z toho dôvodu, že učitelia v našich členských štátoch tie zmeny na trhu práce nevnímajú dostatočne rýchlo a nevedia na ne reagovať. Takže mali by sme pripraviť týchto mladých ľudí, aby sa ukázali o prácu, alebo iná alternatíva, aby sa zamestnávali sami, aby sami vytvárali pracovné miesta. Mali by sme možno zmeniť našu percepciu, mali by sme podporovať podnikateľského ducha. V súčasnosti mladí ľudia majú veľké potešenie z toho, keď môžu zakladať vlastné podniky. Takzvané tyrkisové podniky sa tomu hovorí. No a mali by sme vynájsť taký model, ktorý by pripravoval mládež aj v tejto oblasti. Aj pedagógovia by mali byť vyškolení, aby boli mentormi. Pedagógovia nemôžu len sprostredkovávať informácie. Je dostatok informácií a mladí ľudia by sa mali naučiť, akým spôsobom tie informácie možno verifikovať. No aj na toto by sme mali myslieť. To je z mojej strany všetko a želám veľa úspechov. Dúfam, že naše programy budú dobre prehodnotené. No a možno by nebol zlý nápad, keby teda minimálne dva programy, program zamestnanosť bol zlúčený s tým programom garancií Spomínam si na časy, kedy sme diskutovali o zárukách pre mládež. Naša kolegyňa, pani Nuran Šatie a ešte jedna ďalšia kolegyňa nás pozvali do svojho regiónu, aby nám ukázali, aká je situácia. Takže ide tu o príležitosti, o šance. Ďakujem, Danuta, ospravedlňujem sa, to bola moja chyba. Ešte e mi chýba tá potrebná rutina. Ešte niekto ďalší sa hlási do diskusie? Nie, tak by som e, na záver e, chcel tiež určitý podnec z mojej strany e, k tejto téme spomenúť. Myslím, že by sme mali klásť dôraz v budúcnosti na kvalitu opatrení, v členských štátoch na tej úrovni eh, implementácie. Ja eh, sám v Nemecku, keď som sa podielal eh, na vzdelávaní, som zažil všetky možné rôzne opatrenia v prípade zamestnanosti mládeže. Išlo tam už také štatistické opatrenia, ale netýkalo sa to kvality. Na konci výstupom nebola zvýšená zamestnanosť. Išlo len o znižovanie percent nezamestnanosti. Ak z tých programov, ktoré e, tu príjmame, e, sú generované takéto opatrenia, tak by som to považoval za nevhodné. Bolo by to úplne nesprávne, pretože nikomu to neprinesie žiadne pracovné miesto. Po druhé, e, Eh, som naozaj presvedčený o tom, že s našimi prostriedkami eh, to sami nezvládneme, môžeme len poskytnúť pomoc eh, k národnej pomoci samým sebe. Pokiaľ na národnej úrovni tieto programy nebudú posilnené, tak to nič neprinesie. A po tretie, som presvedčený, že ak sa nevydáme cestou Európskeho investičného programu, ktorý bol silnejší než ten Junckerov, ktorý by vytváral nový pro, e, nov, novú prácu, tak problém nezamestnanosti mládeže v členských štátoch, a to nie len v krízových, e, nevyriešime. A napokon e, obraciam sa tým nielen na komisiu, možno aj spravodajci, aby o tom mohli diskutovať. Ja si myslím, že naše systémy odborného vzdelávania v celej Európe majú veľmi odlišnú kvalitu. Danútine návrhy, pokiaľ ide o e, príslušné kapacity vzdelávania a e, vzdelávajúcich. E, to môže byť veľmi podnetné. Nemôžeme urobiť nič. Pokiaľ im mladým nepomôžeme nepriamo tým, že budeme posilňovať aj potenciál vzdelávajúcich, E, nepoviem meno toho členského štátu, ale e, tam mi hovoria aj odbory, aj e, zamestnávateľia, že vzdelávací systém je tam 10 rokov pozadu za aktuálnymi štandardami, aj technickými štandardami podobne. Tak si to vyžaduje určité úsilie, aby aj tí, ktorí mládež vzdelávajú, boli vlastne na aktuálnej úrovni, aby vlastne to, čo učia mladých, im bolo prínosné na trhu práce. A teda je treba, aby sa takto stala tá, vďaka takýmto opatreniam stala táto iniciatíva pre mladých e, a efektívnejšou. Ďakujem veľmi pekne a želám veľa úspechov vo vašej ďalšej práci. E, lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov vyprší 26. septembra. 10. oktobra e, sa dohodneme tu na výbore na pozmeňujúcich návrhoch a 4. decembra sa má o tom hlasovať. Nevieme, kedy sa to dostane na plénum, ešte to nie je jasné, ale pred nami je pár intenzívnych mesiacov. Týka sa to naozaj e, jednej z najdôležitejších tém pre vývoj v Európy a je to naozaj jeden z bodov, na ktorý sa sústredí náš výbor. Ďakujem pekne za vašu spoluprácu a týmto sme dospeli k poslednému bodu nášho dnešného programu. A e, však e, dosť predčasne e, pred teda tým plánovaným termínom. A nie je tu medzi nami pani spravodajkyňa. A chýbajú mi tieňoví, teraz spravodajkňa tu je, ale tieňoví spravodajcovia nie, tak neviem, či by sme mali pokračovať alebo krátko prerušiť. Sofia Ribeiro mi chýba, tu tu nevidím. Maria Arena, tu tu nevidím. Teraz ju predsa len vidím. Maria, ako som ťa len mohol prehliadnúť. Ulrike Trebes, Juslin Boylen, tiež nie. Tamáš Mazarič tu tiež nie je. Nuž. Krátke prerušenie. Dann fangen wir mit dem Thema an. No už dobre, teda pokračujeme ďalej v našej téme, e, takže e, na programe je e, teraz správa Jany Tom o hospodárskej politike eurozóny. Slovo dostávam Jane Tom. Ďakujem pekne, pán predseda. Plne chápem tie tieňových spravodajcov, ktorí zmizli, keďže je to takmer posledný deň ja im to môžem postúpiť v písomnej podobe, ak nie sú prítomní a v každom prípade si myslím, že budem mať veľmi dobrú spoluprácu s nimi v budúcnosti. Takže chcela by som vám eh, pres, predstaviť moju správu o sociálnych aspektoch hospodárskej politiky eurozóny. V prvom rade určité štatistiky. Máme tu dobré správy, ale nemôžeme byť príliš eh, optimistickí. V marci 2017 Eh, sme eh, mali pozitívny vývoj oproti minulému roku. Znižila sa nezamestnanosť eh, z 10,2 na 9,6 ale ešte nie sme na úrovni spred krízy. Obávam sa aj pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých. Plne súhlasím s tým, čo ste povedali vo vašich záverečných e, poznámkach v predchádzajúcej téme. Nezamestnanosť že je naozaj veľkou výzvou pre nás. V marci 2017 miera nezamestnanie mládeže v eurozóne bola 19,4. To je nižšie než e, spred roka, kedy to bolo 21,3, ale predsa stáva toto číslo neakceptovateľne vysoké. Vážení kovia, ako viete, členské štáty sa navzájom dosť e, odlišujú, pokiaľ ide o trh práce, ale miera celkového postupu implementácie potrebných reforiem je medzi e, obmedzeným až e, niektoré politiky, takže nie je to situácia uspokojivá a efektivita trvalodržateľných eh, politik sa musí tiež eh, zvýšiť. Je potrebné financovanie na, potrebo, na pokračovanie eh, iniciatívy pre boj proti nezamestnanosti mládeže. Treba takisto zohľadniť to, čo, čomu sa na túto tému vyjadril dvor auditorov. V správe sa hovorí, že žiaden členský štát nezabezpečil tí mladí ľudia, Eh, by mali dostať eh, ponuku do 4 mesiacov, ktoré by mu umožnila eh, trvalé nadobudnúť pracovné miesto. Implementácia závisí od dobrej vôle členských štátov. Tie by sme teda mali nabádať, aby implementovali E, za ruku pre mládeže. E, často nezamestnanosť mládeže vyplýva z nedostatkov v vzdelávacom systéme, e, nedostatok financovania do vzdelávania, školstva, nezabezpečí dostatočne vzdelanú pracovnú silu, ktorá by bola zamestnateľná. E v mnohých členských eh, štátoch eh, je teda miera eh, financí, ktorá tečie do vzdelávania podpriemerná. Teda je tu silné prepojenie medzi školstvom a sa mládeže, takže školstvo je ďalšou výzvou. Ja si myslím, že by sme sa mali sústrediť na používanie digitálnych technológií, digitálne zručnosti by sme nemali vnímať úzko ako schopnosť používať základné programy a online platformy. Nedostatočná e, e, miera zručnosti má negatívny vplyv na e, teda pôsobenie na digitálnom trhu a v budúcich desiatich rokoch jednoducho nebudete mať šancu, pokiaľ máte nízke digitálne zručnosti E, treba sa e, zaoberať aj e, nedostatkovými, určitými nedostatkovými profilmi na trhu práce. Treba toto zohľadniť aj v procese semestra. V fenomén eh, pracujúcich chudobných, tomu sa tiež musíme venovať, eh, prieť stratégiu, aby sme dosiahli ciele z Európy 2020. Eh, tiež tu mám odporúčania pre členské štáty týkajúce sa sociálnej inklúzie a ochrany a myslím si, že schémy minimálnych príjmov môžu zohrávať dôležitú úroveň pri boji proti chudobe E, to je len malý počet odporúčaní a zaujímajú ma vaše e, odporúčania a komentáre. Srdečne ďakujem. Zatiaľ tu máme len jednu ďalšiu spravodajkyňu, to vie Maria Arena. Momentálne musí zastúpiť všetkých ostatných tieňových spravodajcov. Maria, nech sa páči. Merci beaucoup. Ďakujem za vaše expoze. Zdieľam to, že ak sa dnes znížila miera nezamestnanosti, môžeme sa tešiť, ale netreba sa zase tešiť veľmi a rýchlo. Bohužiaľ stále štatistiky ukazujú dosť problémov v e, zamestnaní to neznamená, že kvalita pracovných miest stúpa, ani kvalita života občanov v určitých regiónoch. Sú veľké rozdiely, pokiaľ ide o mieru nezamestnanosti. Ehm, disponibilné hotovostné prostriedky domácnosti a takisto najzraniteľnejších častí verejnosti, čiže menovite mladých, nedostatočná je zamestnanosť, teda tie práve žien v celej Európe. Tu tiež vidíme takisto veľké rozdiely, pokiaľ ide o zamestnania. Zo pár priorít pre socialistov a demokratov. Už ste to povedali, prvý bod to je priorita a to je vzdelávanie a e, priebežné vzdelávanie pre našich mladých. Tí, ktorí majú univerzitné diplomy, ťažko hľadajú pracovné miesta, ale tí, ktorí vôbec nemajú diplomy, majú ešte ťažšie možnosti nájsť si pracovné miesto. Treba teda sa e, pracovať na prístupe k vzdelávaniu mladých, teda formálnemu vzdelávaniu, diplomovanému, ale tiež neformálnemu, ktoré sa takisto dá zhodnotiť e, pri hľadaní pracovných miest. Druhá priorita to nie je e, zachovanie je záruky pre mladých a ďalších, ale zvýšenie týchto nástrojov nie je normálne, aby preto, že je tu nevýkonnosť aplikácie záruky pre mladých, ktorá bola predložená Európskou komisiou, že by sme sa jednoducho založili ruky Musíme sa snažiť robiť viac a lepšie, pokiaľ ide o iniciatívy pre mladých. Takisto by som chcela povedať, že ak by sme vedeli e, zaviazať členské krajiny, aby rozpočtové pakty rešpektovali, ak by sme ich zaviazali, aby e, spojaznili efektívne opatrenia e, zamestnanosti mladých, tak by to prospelo našim mladým, našej budúcnosti Európy, Treba mať teda oveľa ambicioznejšie nároky, pokiaľ ide o efektívnosť tejto záruky. Žiadam teda viac a lepšie, pokiaľ ide o kroky pre mladých. A tretia priorita to je politika týkajúca sa rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom. Hovorila som už o tej miere nezamestnanosti, často spojenej z neschopnosti zladiť súkromný a profesijný život. Preto je dôležité pokračovať, bali, pracovať na tomto balíčku. Ja sa len teším eh, návrhu komisii k rodičovskej dôvolenke, ale tiež treba robiť viac, pokiaľ ide o eh, služie pre mladých, pre deti na zmierovanie súkromného a profesionálneho života. Ďalšia priorita je posilnenie kolektívnych vyjednávaní. Je tu určitý bludný kruh, pretože je tu model európsky, ktorý je založený na rovnováhe síl, to znamená firemných a odborárskych. Tu sa zbavujeme e, tých nástrojov rovnováhy pre tieto dve sily je teda potrebné, aby Európska únia obnovila dialog e, s odbormi a sociálnymi partnermi, aby sa posilnili kolektívne vyjednávania, aby sme mali pracovné podmienky viac uspôsobené a viac e, rešpektujúce situáciu pracujúcich kolektívne e, rokovania sú teda rozhodujúceho významu. Ďalšia priorita v sociálnej oblasti to je posilnenie práv odborov, kde ide o bezpečnosť pracovných miest, boj proti polarizácii platov, dnes, dnes sú nerovnosti flagrantné, treba tu popracovať, posilnenie systémov sociálnej ochrany, tu tiež v rámci európskeho semestra si uvedomujeme, že odporúčania formulované Európskou komisiou krajina od krajiny vlastne favorizujú privatizáciu týchto pilierov, druhý a tretí pilier dôchodkový a zníženie prvého najsolidárnejšími, eh, naj, pokiaľ ide o pracujúcich. Tu je ďalšia otázka, rovnosť ženy, muži. Rozdiely v dôchodkoch medzi mužmi a ženami sú viac než 40 Ak neposilníme prvý penzíny pilier, táto medzera sa ešte viac zväčší, pretože dnes ženy pracujú v chudobných sektoroch, ktorí si nemôžu dovoliť súkromný pilier, ak ho teda posilníme, tak tu budeme mať medzeru medzi ešte prehlbenejšiu, takže za každú cenu treba favorizovať ten prvý pilier. Predposledná priorita, prepašte, že toľko hovorím, ale som tu jediná zo stieňových, zlepšenia pracovných podmienok, už sa o tom hovorilo. Súvisí to s prekernými pracovnými miestami, boj proti sociálnemu dumpingu tiež. Dnes tu máme postupy, ktoré e, ničia tú evolúciu smerom k dobrému životu pracujúci. Boj proti zneužívaniu sociálneho dumpingu je esenciálnou súčasťou, ak chceme občanom približiť európsky projekt. A nové sociálne indikátory takisto ak chceme dobre merať úspech opatrení, ktoré prijímame, potrebujeme príslušné e, indikátory. Nemôžeme už hovoriť len o raste, e, HDP, treba presne merať merateľné indikátory, dostatočne hodnotné, než tie, ktoré sú len čisto ekonomické. Ďakujem. So, dann danke ich den mindestens, dann danke ich den mindestens fünf Berichterstattern. Takže ďakujem teraz tým minimálne piatim spravodajcom, ktorí prvé prehovorili za EFDD. Tu nemám žiadneho spravodajcu, za e NF tiež nie. Takže tu nevidím ďalšie prihlášky ani do diskusie a teda myslím, že na dnes to môžeme uzavrieť. Lehota na predkladanie pozmejúcich návrhov je 19.7.2017. 12. na Ample budeme eh, sa zaoberať toto tému na bližšie 28.9. Ide o stanovisko pre Ekon, ktorý e, bude potom hlasovať o našej správe. Ďakujem všetkým, ktorí e, sa zúčastnili tejto diskusie a týmto vám e, s veľkým časovým predstihom. Želám, aby ste dobre využili ten čas, ktorý sme ušetrili dnes popoludní a vidíme sa zajtra o 9. Prosím, buďte presní. Pekné popoludnie. Hm?